So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a páni, kolegovia a kolegyne, dostávame sa k druhej polovici dnešného zasadnutia výboru AFET. Začneme s bodom číslo 13, správa o práve komisie o Srbsku za rok 2018. Kolegovia, kolegyne, viete, že máme pred sebou hlasovanie a vždy sú tu problémy s hlasovaním, ale jednej strane ma tu oslovujú ľudia ako Knut Fleckenstein, aby sme boli čo najrychlejší. A na druhej strane máme napríklad pána Zosňaca, ktorý mi hovorí, že hlasujeme príliš rýchlo. Takže budem sa snažiť nájsť zlatú strednú cestu ale budem počúvať to, čo chce povedať skupina SND. Takže poprosím vás, začníme. Nemám žiadne oznámenia, môžeme hneď prejsť k hlasovaniu. A začneme. Poprosím vás o plnú mieru koncentrácie a začíname. Kompromis 1. Áno. Srbsko. hovoríme o bode číslo 13 o Srbsku. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 6 za, pardon, 59, návrh pána Šolca. Prečo ste mi takto narušili môj postup? Kto je teda za návrh pána Šolca? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 6 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti zdržali sa prijaté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 236 za, proti, zdržali sa, overme si to, 236, otváram hlasovanie. Päťdesiat sedemnáct je, traja ešte spia. 58 prítomných, končím hlasovanie. Prijaté. 32 za 18 proti. 228, to je za, to je proti. Zdržali sa. Overme si 238. 228. Otváram hlasovanie. Štyria kolegovia ešte stále nehlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. 237 za. Proti. Zdržali sa. Overme si to 237. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté.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 Overme si 26. Otváram hlasovanie. 26 Deli a Boškor. Končím hlasovanie. Prijaté 43 k 5. 27 za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za, 28 za, proti, zdržali sa Musíme si overiť 28. Pán Šolc. Končím hlasovanie. Prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 a 34 za, proti, zdržali sa. Overme si 33 a 34, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Teraz úvodné ustanovenia. Prvé, ktorý je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijaté. Šesť až 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 11 až 12 za, proti zdržali sa prijaté, 13 za, proti zdržali sa prijaté, 14 za, proti zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa. Podal by som, že zamietnuté, ale radšej si to overme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A na záver 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz elektronické hlasovanie takto takto nám návrhu. Otváram hlasovanie. Chýba nám ešte jeden hlas. Končím hlasovanie. Prijaté. 49 za, traja proti. Gratulujem spravodajcovi. Teraz prejdeme k bodu číslo 14. Správa o správe komisie o Kosove za rok 2018. Chce pán spravodajca sa vyjadriť? Nie. Tak môžeme prejsť hneď k hlasovaniu. 30 za, proti zdržali sa zamietnuté, 31 za, proti zdržali sa zamietnuté, 32 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti zdržali sa prijaté. 45 za, proti zdržali sa zamietnuté. 46 za, proti zdržali sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa, overme si 48. 48. Končím hlasovanie. Zamietnuté.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 kompromis 14 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 15 za, proti zdržali sa prijaté, 124 pán Schaffhauser za, proti zdržali sa zamietnuté, 125 za, proti zdržali sa prijaté, 126 za, proti zdržali sa prijaté, zamietnuté 127 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 16 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 17 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 18 za, proti zdržali sa prijaté. Sto osemdesiat sedem, pán Sosniec, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 178, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 179 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 20. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 195 za. A tak tu som ešte poslancom. On je členom švedského parlamentu. Kto je teda za švedský parlament? Za, proti, zdržali sa. Overme si to. 195K, otváram hlasovanie. 5 kolegov ešte stále chýba. A Daktuson nám chýba. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 21 za, proti zdržali sa prijaté. 22 za, proti zdržali sa prijaté. 207 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 208 Milan Mon za, proti,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 235 overme si, otváram hlasovanie na slávu pána Mona. Končím hlasovanie. Prijaté. 30 za 20 proti. Úvodné ustanovenia 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 12 a 13 za, proti zdržali sa zamietnuté 14 za, proti zdržali sa zamietnuté 15 za, proti zdržali sa zamietnuté 16 za, proti zdržali sa prijaté 18 Schaffhauser za, proti zdržali sa zamietnuté 19 za, proti zdržali sa zamietnuté 20 za, proti zdržali sa zamietnuté 21 za, proti zdržali sa zamietnuté 22 za, proti zdržali sa zamietnuté 23 za, proti zdržali sa. Overme si 23, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 37 za, 20 proti.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 zamietnuté 2 za, proti zdržali sa zamietnuté 3 za, proti zdržali sa zamietnuté 4 za, proti zdržali sa prijaté 5 za, proti zdržali sa zamietnuté 6 za, proti zdržali sa zamietnuté 7 za, proti zdržali sa zamietnuté 8 za, proti zdržali sa, overme si osmičku, pani Post, Končím hlasovanie. Prijaté. 32 k 20. 9 za, proti, zdržali sa. Liberáli hlasovali proti, ale musíme si devinu overiť takisto. Už si to vidíme na liberáloch, to ako hlasuje. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté 28 a 24 proti. Takže teraz elektronické hlasovanie o návrhu uznesenia, kto je za. Pardon, otváram hlasovanie, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Dvaja kolegovia chýbajú. Máme jedného kolegu, ktorý odmieta zúčastniť sa na akomkoľvek hlasovaní. aký už len je za tým psychologický zámer. Končím hlasovanie. Prijaté 42, 10 proti. Gratulujem spravodajcovi. Teraz prejdeme k bodu číslo 15. Správa o správe Komisie o Čiernej hore. Spravodajca pán Tenok chce nám niečo povedať? Charles? Nie, ďakujem pekne. Po, pristúpme k hlasovaniu. Všetko už odznelo včera. Začneme. Pozmeňovací návrh číslo 9. Za, proti, zdržali sa, odmietnuté 10, prijaté 12, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 3, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 16, za, proti, zdržali sa, toto skontrolujeme, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 29 až 27 prijaté. 17 kúkan za, proti, zdržali sa, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 25 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme pán Kovačev, číslo 25. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5. Za, proti, zdržali sa prijaté. 28, pán Kovačev opäť za, zdr- proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6, za, proti, zdržali sa prijaté. 25 Kastaldu za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej 36 prijaté, 37 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme, 37 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. 40 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 41 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme. Otváram hlasovanie.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 Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 69. Ideme na 70. Za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 70. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie prijatý. 32 až 23. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 83 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie prijatý. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, kompromis prijatý. 89 v dvoch častiach. Pán Picula to takto vyžiadal. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Jasne prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Táto časť bola zamietnutá. 92 za, proti, zdržali sa. Musíme to skontrolovať. 92 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 93 za, proti, zdržali sa, prijatý. 94 za, proti, zdržali sa, prijatý. 96 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Skontrolujeme to, takže 96, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 29-27 prijaté. Ideme na 95. Hadži Čorču za, proti, zdržali sa zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí. Ideme na 107. Andrulakis a Martin za, proti, zdržali sa, prijatý. 108 za, proti, zdržali sa, prijaté. 110 za, proti, zdržali sa, prijatý. 111 za, 110 skontrolujeme, otváram hlasovanie. Do 110 Mezerič, uzatváram hlasovanie. 49 k 7 prijatý. 111 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 113 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 113, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 28 k 28. O, zamietnuté. 114 za, proti, zdržali sa prijaté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 118 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 118. Uzatváram hlasovanie. Toto bolo prijaté. 118 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme, ospravedlňujem sa, 119 Mezerič, uzatváram hlasovanie, prijatý. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. 123 za, proti, zdržali sa, prijatý. 124 za, proti, zdržali sa, prijatý. 125 za, proti zdržali sa prijatí, 127 za, proti zdržali sa prijatí, 128 za, proti zdržali sa zamietnutí, 129 za, proti zdržali sa, musíme to skontrolovať, 129 Myslím, že to bolo proti, takže otváram hlasovanie. O, uzatváram hlasovanie zamietnutý. 130 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ideme 133 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 134 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 135 za, proti, zdržali sa, prijatý. 136 prepadá, 137 za, proti, zdržali sa prijatí, 138, 139 a 140 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 141 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Úvodné ustanovenia číslo 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté, ideme k pozmeňovacím návrhom 1 a 2, pretože tie sú identické. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Skontrolujeme. Pozmeňovacie návrhy 1 a 2, otváram hlasovanie. It's closed. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kom... Pozmeňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa, Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Toto bolo prijaté. A finálne hlasovanie o návrhu správy. Otváram hlasovanie. Two colleagues missing. Dvaja kolegovia chýbajú. poriadku, hlasovanie je uzavreté. Prijaté 47 k 5. Blahoželám Čarosovi Tanakovi. Bod 16. Správa komisie pre bývalú pre Macedóniu ako Macedónsko ako bývalú republiku Jugoslávie. Pozmeňovací návrh 31. Sakorafa za, proti zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3 za, zdržali sa, proti, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 57 Kovačev za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. Myslím si, že to bolo zamietnuté. Uzatváram hlasovanie. 27 k 26 zamietnutý. Ústny pozmeňovací návrh číslo 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh číslo 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 60. Pán Schaffhauser za, proti, zdržali sa zamietnutí. 61 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 69 za, proti, zdržali sa prijatí. 70 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 76 za, proti zdržali sa zamietnutí, 77 za, proti zdržali sa zamietnutí, 78 za, proti zdržali sa zamietnutí, 79, pán Vistisen sedí vedľa mňa, za, proti zdržali sa zamietnutí, 80 za, proti zdržali sa. Skontrolujeme 80, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 81, Džambacký za, proti, zdržali sa. 81, otváram hlasovanie, nevidel som žiadne ruky. Sedem kolegov chýba, 6 chýba, 5, 4, poriadku, hlasovanie je uzavreté. 39 ku 8 prijatý. Ďalej Petir, Peterle a iní. Za, proti, zdržali sa prijatí. 83 pán Vistizen za, proti, zdržali sa zamietnutí. 84 za, proti, zdržali sa prijatí. 85 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 85, Picula, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 26 25. Kompromis 8 za, proti zdržali sa prijatý. 93 za, proti zdržali sa zamietnutý. 92 za, proti zdržali sa zamietnutý. 91 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 9 za, proti zdržali sa prijatý. 98 Kovačev za, proti, zdržali sa prijatí. Skontrolujeme 98. Andrej, poď dnu, toto je najdôležitejšie hlasovanie v tvojej politickej kariére. Stále chýbajú traja. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Kompromis 10 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 101 za, proti zdržali sa zamietnutí, 102 za, proti zdržali sa zamietnutí, 103 za, proti zdržali sa prijatí, 106 za, proti zdržali sa prijatí, 107 za, proti zdržali sa prijatí, 108 za, proti zdržali sa prijatí, 109 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za, proti zdržali sa prijatí. 115 pani Sakorafa za, proti zdržali sa. Skontrolujeme 115, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh bol prijatý. 28 26. Kompromis 12 za, proti zdržali sa prijatí. 123 Kastaldo za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti zdržali sa prijatí. 128 za, proti zdržali sa prijatí. 129 za, proti zdržali sa prijatí. 130 za, proti zdržali sa prijatí. 131 Mezerič za, proti zdržali sa zamietnutí. 132 za, proti zdržali sa Skontrolujeme 132, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Ospravedlňujem sa. Prijatý. 133. Kastaldo za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 133, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Zambacky 134 za, proti, zdržali sa prijatí, 135 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 136 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 136, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 145 za, proti, zdržali sa prijatí. 147 za, proti, zdržali sa. Prijatý 148 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 149 za, proti, zdržali sa. Prijatý kompromis 15 za, proti, zdržali sa. Prijaté 154 za, proti, zdržali sa. Prijaté 155 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 156 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 157 za, proti, zdržali sa prijatí. 158, 159 žambacký za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Z zamietnutý. 161 za, proti zdržali sa zamietnutí, 162 za, proti zdržali sa zamietnutí, 163 za, proti zdržali sa zamietnutí, 164 za, proti zdržali sa zamietnutí, prijatí, 165 za, proti zdržali sa overíme. Začíname hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. za 7 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 168 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 169 za, proti, zdržali sa prijatí, 170 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 171 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí, 179 za, proti, zdržali sa prijatí, zamietnutý 180 za, proti, zdržali sa prijatí, 181 za, proti, zdržali sa prijatí, 182 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí, 196 za, proti, zdržali sa overíme, 196 otváram hlasovanie. It's closed. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Madam Post, in favor. 197 za proti zdržali sa. Overíme. 197. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 198 za, proti, zdržali sa prijatí, 199 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 200 za, proti, zdržali sa prijatí, 201 za, proti, zdržali sa prijatí, 202 za, proti, zdržali sa prijatí, 203 za, proti, zdržali sa prijatí, 204 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 205 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 212 na dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, 214 za, proti, zdržali sa prijatí, 215 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 216 za, proti, zdržali sa prijatí, 217 a 18 za, proti, zdržali sa prijaté, 219 za, odpada, pardon, opravuje sa pán predseda, kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatí, 224 za, proti, zdržali sa prijatí, Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 zdržali sa prijatí. 17 za, proti, zdržali sa prijatí. Overíme. Overíme 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 23 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 24 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ústny návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Tridsať za, proti, zdržali sa prijatí. 2 za, proti, zdržali sa Overíme elektronicky. Číslo 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. A jednotka odpadá. 3 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 4 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme šestku, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 28 proti 27, 7 za proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz budeme elektronicky hlasovať o celej takto pozmenenej správe. Otváram hlasovanie. Ešte traja, dvaja kolegovia, jeden. Kto je ten jeden, kto vôbec nehlasuje? Zaspal? Končím hlasovanie 47 ku 9. E, schválené gratulujem a teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. Správa komisie o Albánsku. Ďakujem. Za, ďakujem za spoluprácu všetkým, ktorí na te, sa na tejto správe podielali. Ďakujem. Začneme hlasovať návrhom 22 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 2 za, proti, prijatý, 23 za, proti, zamieta sa. 3 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 4 za, proti, prijatý, kompromis 5 za, proti, prijatý, návrh 47 za, proti, zdržali Zamieta sa 6 za, proti, prijatý. 55 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 za, proti, prijatý. 57 za, proti, zdržali sa prijatí. 58 za, proti. 57 overím elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 58 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 59 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 60 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. Overíme elektronicky 60. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 50 proti 4 zamietnutý. Kompromis 7 za. Šesťdesiat sedem. Pán Kastaldo za, proti, zdržali sa zamietnutí. 68 za, proti, zdržali sa prijatí. 70 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 76 za, proti, zdržali sa prijatí, 77 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 94 za proti prijatý. 98 za proti. Overíme si elektronicky 98. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 100 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 101 a 102 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 103 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 104 za, proti, zdržali sa prijatí. Overíme si 104. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis 11 za proti. Zdržali sa prijatí. 111 za proti. Zdržali sa prijatí. 112 za proti. Zdržali sa prijatí. 113 za proti. Zdržali sa prijatí 113 e, si overíme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 114 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 115 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 116 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 120 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 121 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 122 za, proti, zdržali sa, overíme si 122, otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 128 za, proti, zdržali sa pri... Overíme si 128, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatí 129 za, proti, zdržali sa Otvoríme elektronické hlasovanie 129. Končím hlasovanie. Prijatý 130 za, proti, zdržali sa. Overíme si 130 tiež. Končím hlasovanie. Prijatý. 131 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 132 za, proti, zdržali sa. Overíme si 132. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jasne prijatý. 133 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 134 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 100, 100, 100, 100, 145 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 156 e, za, proti, e, prijatí, 157 e, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, 158 za, proti, zdržali sa prijatí, 159 za, proti, zdržali sa prijatí. 160 za, proti, zdržali sa prijatí. 161 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 162 za, proti, zdržali sa prijatí, 163 za, proti, zdržali sa prijatí, 164 za, proti, zdržali sa prijatí, 165 za, proti, zdržali sa prijatí, 166 za, proti, zdržali sa prijatí, 167 za, proti zdržali sa prijatí, 168 za, proti zdržali sa prijatí, 169 za, proti zdržali sa prijatí, 170 za, proti zdržali sa zamietnutí, 171 za, proti zdržali sa zamietnutí, 172 za, proti zdržali sa prijatí, 173 za, proti, zdržali sa prijatí. 174 za, proti, zdržali sa prijatí. 175 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 176 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Úvodné ustanovenie 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa pri... zamietnutý, 11 za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 13 za, proti, zdržali sa prijatí, 14 za, proti, zdržali sa odmietnutí, 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Všet pozmenujúci ústny návrh 1 za proti, zdržali sa prijatí. S na 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 19 za, proti, zdržali sa prijatí. 20 za, proti, zdržali sa prijatí. Overíme si 20, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 21 za, proti, zdržali sa prijatí. E, úvodné ustanovenia 1 prijatý, 3 za, proti, zdržali sa prijaté, 3 za, proti, zdržali sa prijaté, 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 5 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz sme pripravení na elektronické hlasovanie o celej správe. Otváram hlasovanie. Teraz skončím hlasovanie. Prijaté 44 44. Gratulujem spravodajcovi. So we have another very long voting list. Teraz máme pred sebou ďalší hlasovací zoznam s mnohými kompromisnými návrhmi to je neuveriteľné. Začneme kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. E, hlasujeme tu o správe o e, Gruzínsku. 41 pantanok za, proti prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za. 46 mamiken za, proti, zdržali sa prijatí. 46 za, proti, zdržali sa prijatí. 47 za, proti, zdržali sa prijatí. 48 e, bol stiahnutý Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 65 až 7 odpadajú. 60 e, za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. E, kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 74 To je dobré. Dobre, kompromis 9, za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý, 11 za, proti, zdržali sa, prijatý, 97 Rebecca Hams, prijatý, 97 overíme elektronicky. prijatý. 106 za, proti, zdržali sa. Pardon. Pardon, kompromis 12, opravuje sa pán predseda prijatý. A teraz sa dostávame 106, 106 zamietnutá, 109 za proti, zdržali sa Overíme si 109. Vote is closed. This has been adopted. Prijaté. Kompromis 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 127, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté prijaté. Kompromis 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme 114, pán Šolc, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 141 za, proti, zdržali sa prijaté. 104. Overme si 141. Áno. Končím hlasovanie. Prijaté. 143 Castaldo, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Miss, pani Harm, 144 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 17 za, proti, zdržali sa. Overme si 17, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz kompromis 18, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté.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 prijaté. Kompromis 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. INTA 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 25, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 219, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 220, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 221, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Inte 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 222, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 224, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Inte 16, za, proti, zdržali sa prijaté. 225, stiahnuté. Inte 15, za, proti, zdržali sa prijaté. 227 za, proti, zdržali sa prijaté. 228 stiahnuté, 229 za, proti, zdržali sa prijaté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 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, stiahnuté. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 7 za, proti. Musíme overiť sedmičku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté elektronické hlasovanie o návrhu v pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie. Ten colleagues missing. Wake up. 10 kolegov chýba. Zobudte sa. Ešte stále 7 chýba, 5 chýba, 4 chýbajú. Posledná výzva, končím hlasovanie, 43 za, 7 proti, 1 sa zdržal, gratulujem pánovi Mamikinsovi. Teraz prejdeme k správe o správe o Moldavsku. Pán spravodajca Austrievičus chce sa vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, Bože, žehnaj Moldavsku. Bože, žehnaj e, Moldavsku a nášmu výboru. <laughs> OK. Here we go. Compromise one. In... Kompromis 1, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 55 Helmut Scholz za, proti, zdržali sa zamietnuté. a 65 môžeme hlasovať en blok. SND hovorí, že nie. Takže 58 za, proti, zdržali sa prijaté. 59 za, proti, zdržali sa prijaté. 60 za, proti, zdržali sa prijaté. 61 za, proti, zdržali sa prijaté. 62 za, proti, zdržali sa. Overme si 62, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté 64 za, proti, zdržali sa, prijaté 65 za, proti, zdržali sa, overme si 65, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté 77 Austrevičius za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 93, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 106, pani Nikolaj za, proti, zdržali sa, Overme si to. 106. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 11. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 129. Kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 13. Kto je za, Kompromis 12, odsek 13, prepačte. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa. Overme si kompromis 12, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 35 k 17. Teraz prejdeme ku kompromisu 13. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 142, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si 14, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 165 pán Schaffhauser, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 15 za, proti, zdržali sa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 proti zdržali sa prijaté. 57 za, proti zdržali sa prijaté. Teraz pod názvy 57 za, proti zdržali sa. Overme si 57, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz úvodné ustanovenia, pozmeňujúci návrh 5 za, proti zdržali sa prijaté. 6 za, proti zdržali sa prijaté. 7 za, proti zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 1 za, proti zdržali sa prijaté. Inta 3 za, proti zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 2 za, proti zdržali sa prijaté.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 proti, zdržali sa, overme si 13, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz citácie. Jednotka za, proti, zdržali sa. Overme si jednotku, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Dvojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz elektronické hlasovanie o pozmenenej správe, návrhu správy, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie je to prijaté 31 za, 5 proti. Gratulujem. Teraz predposledné hlasovanie, len si to predstavte, bod číslo 12. Predvedená správa o viazočnom finančnom rámci na rok 21 až 27, pozícia parlamentu so zreteľom na dohodu. Spravodajkyňa stanoviska je pani Scháke. Je prítomná? Nie je prítomná. Pravdepodobne nám teda ani nič nepovie, takže môžeme teraz prejsť k, k hlasovaniu. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa. Overme si túto časť, otváram hlasovanie. Pozme si návrh 13, prvá časť. Končím hlasovanie. Prijaté. 13. druhá časť za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 15 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 3 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 26 za, Chordy Sole, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overme si 26, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 27, pán Castaldo, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 29 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overme si 31, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, Overme si 32. Končím hlas... E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. 33. Pán Sole, to je za, to je proti, zdržali sa. Musíme overiť aj tento. Otváram hlasovanie. 33. Končím hlasovanie. Prijaté. Elektronické hlasovanie o návrhu správy. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté 35 za 4 a proti 11 sa zdržalo. kolegovia a kolegyne, posledné hlasovanie. Niektoré z týchto pozmeňujúcich návrhov sú porušovaním ľudských práv. 35 za, proti, zdržali sa. Otváram hlasovanie, otvor, overme si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 21 za, 20 proti. Dobrý začiatok pre pána Kelama. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 47, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Musíme si to overiť, 47. Končím hlasovanie. Prijaté. 48 za, proti zdržali sa prijaté, 49 za, proti zdržali sa prijaté, 50 za, proti zdržali sa. Overme si 50, otváram hlasovanie. Toto je hlasovanie k 50. Hlasovanie uzatváram a pozmeňovací návrh bol prijatý. Pán Fleckenstein chce skontrolovať 49. Je to správne? Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. 59, kto je za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 59, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je prijatý 60 za, proti, zdržali sa, prijatý. 61 za, proti, zdržali sa. Kontrolujem 61, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 63 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme, 63 7 Valero hlasovanie je uzavreté návrh bol prijatý kompromis 4 za proti zdržali sa prijatý 74 za, proti zdržali sa prijatí, 75 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatí, 82 Valero za, proti zdržali sa, skontrolujeme. Otváram hlasovanie 82. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 83 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 84 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 85 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 86 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 87 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 86 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 86, otváram hlasovanie. The is closed. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 89 za, proti, zdržali sa, prijatý. 90 Sabine Losing za, proti, zdržali sa zamietnutí, 91 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 92 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí, 98 za, proti, zdržali sa prijatí, 100 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 99 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 101 za, proti, zdržali sa prijatí, 102 za, proti, zdržali sa prijatí, 103 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 103, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh bol prijatý. 104 za, proti, zdržali sa, prijatý. 105 za, proti, zdržali sa, prijatý prijatý. 107 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 106 za, proti, zdržali sa prijatí, 108 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 108, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Navrh je zamietnutý 30 k 50. 109 za, proti, zdržali sa. Ako je to? Nie je to jasné. Otváram hlasovanie 109. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 110 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 111 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 111, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh bol prijatý. 112 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 113 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 114 za, proti, zdržali sa prijatý. 116, 115 a 117 prepadajú a ideme na 118 za, proti, zdržali sa prijatí, 119 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 120 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 121 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 122 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 7 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 8 za, proti zdržali sa prijatí. Ideme k 137 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 9 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 149 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 11 za, proti zdržali sa prijatí, 153 za, proti zdržali sa. Skontrolujeme 153, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh bol prijatý 154 za, proti, zdržali sa, prijatý. Úvodné ustanovenie 6 za, proti, zdržali sa prijatí 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatí. Sú toto všetko pozmeňujúce návrhy k úvodným ustanoveniam? Áno. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 16 za, proti, zdržali sa, prijatí. 17 za, proti, zdržali sa, prijatí. 18 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 18, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. 20 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 20, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 21 a 22 sú rovnaké za, proti, zdržali sa, prijatý. 20 3 za, proti, zdržali sa, prijatý 25 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 26 za, proti, zdržali sa, prijatý 27 za, proti, zdržali sa, prijatý 28 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 29 za, proti, zdržali sa, prijatý 30 za, pardon, prepadajú. 32 párňo za, proti, zdržali sa, prijatí. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 34 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 34, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Tento návrh bol zamietnutý. Ideme k citáciám. 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Niekto povedal nie, nevadí. 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Otváram hlasovanie ohľadom celej správy v znení pozmenujúcich návrhov. 8 kolegov nehlasovalo, chýbajú, prosím, hlasujte. Päť kolegov chýba. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 27 4 a 12 sa zdržalo. Navrhujem minútovú prestávku a prejdeme na bod 22 a Jeden z podpredsedov bude predsedať. Kolegovia, musíme pokračovať. Prechádzame na bod 22. Debriefing o služobnej ceste výboru AFED do Kazachstanu a Uzbekistanu od 17. do 21. septembra 2018. Ako viete, vyslali sme služobnú cestu do Kazachstanu a Uzbekistanu s niekoľkými eh, poslancami do Takšentu kde sme mali viesť politický dialog ohľadom e, stratégie EÚ a Stredná Ázia. Pán Kristian Del Preda viedol túto služobnú cestu a máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. Ako ste povedali, mali sme návštevu do Kazachstanu a Uzbekistanu členovia výboru AFED. Strávili sme dva dni v prvej krajine a dva dni v druhej krajine. A cieľom bolo výmena názorov a stretnutia s našimi partnermi v perspektíve e, určenia stratégie Európskej únie voči e, Strednej Ázii. Mali sme viacero schôdzi, mimoriadne to užitočné schôdze to boli napríklad v Kazachstane sme e, boli prijatí na ministerstve zahraničných vecí a mali sme veľmi otvorenú diskusiu. Rovnako sme sa stretli s členmi výboru pre medzinárodné vzťahy, pre vonkajšie vzťahy, obranu a bezpečnosť s viacerými členmi tohto výboru a s predsedom a s viacerými členmi a počas týchto stretnutí najmä teda s predsedom a s členmi výboru pre ústavné záležitosti Senátu, e, sme mali možnosť spomenúť viaceré otázky, ktoré sú veľmi dôležité pre spoluprácu medzi EÚ a Kazachstanom. A tiež tam zazneli viaceré otázky, ktoré súviseli ešte s inými e, vecami, pretože som sa už o tom zmienil, treba povedať, že už sa otvoril dialog, bolo to veľmi živé. My sme museli e, veľa vysvetľovať ohľadne našich perspektív, pretože títo ľudia e, e, nevnímajú až tak súvis medzi ľudskými právami a E, zahraničnými vecami. No, to je vo viacerých krajinách tak a treba si to uvedomovať, treba to mať na zreteli. Dokonca aj profesionálni politici nevidia priame prepojenie medzi zahraničnými vzťahmi a ľudskými právami. Takže istým spôsobom sme tam museli pôsobiť ako pedagógovia. Nie preto, aby sme dávali lekcie našim partnerom, ale preto, aby sme si niektoré e, veci a niektoré postoje trošku e, vyjasnili, najmä teda našu perspektívu, náš pohľad na veci. Mali sme také dve e, odlišné skúsenosti v Alma Ate E, došlo bohužiaľ k takému incidentu. E, matka jedného zatknutého prišla navštíviť našich kolegov a keď e, opustila lobby hotela, tak bola zatknutá a odvedená nevieme kde. My sme sa pokúsili zasiahnuť, spoli, prihovoriť sa policajtom. Bola to naozaj veľmi nepríjemná záležitosť ale našťastie pani veľvyslankyňa Kazachstanu e, tam bola na blízko, my sme ju požiadali o pomoc, aby trošku objasnila veci. Povedali nám, že e, pani bola oslobodená a že k ničomu nedošlo, ale mm, my sme boli potom nútení e, zrušiť jedno stretnutie a potom sme sa aj trošku obávali, pretože E, práve následne sme mali stretnutia s mimovládnymi organizáciami. A mimovládne organizácie nie sú nič sympatické v týchto končinách, takže podarí sa nám e, otvoriť skutočný dialog s našimi e, kolegami z e, Kazachstanu, okrem energie alebo tak. Napríklad e, v oblasti pre ľudské práva to je naozaj veľká výzva, ktorá pred nami stojí a myslím si, že členovia nášho výboru sú ochotní e, pokračovať v práci e, v tejto oblasti. Potom tu bola ešte návšteva Antonia Pancieriho. To je dobre, že je tu, pretože Antonio navštíví Kazachstan práve za navštívil Kazachstan, e, navštíví Kazachstan za ľudské práva oni už o tom vedia, je očakávaný a e, by bolo dobre, keby požiadalo možnosť stretnúť sa s ľuďmi, o ktorých sme hovorili s našimi partnermi a tiež by bolo dobre navštíviť vo vezení tých ľudí, tých ľudí, ktorí si tam odpikávajú tresty za to, že bránili slobodu. Takže ja len dúfam, že to bude možné a že tam budú nejaké konkrétne výsledky že niektorí ľudia, o ktorých už istý čas hovoríme, že budú oslobodení. Treba povedať, že e, námestník generálneho prokurátora sa s nami stretol, dlho sme e, spolu hovorili, my sme mu spomenuli celý rad mien, no nám poskytol informácie, bol ochotný s nami spolupracovať, bolo to veľmi konštruktívne, práve tak ako aj zo strany e, mnohých členov e, parlamentu, tak ja dúfam, že návšteva Antonyho, Antonia Panceriho prehlbí dialog v oblasti ochrany slobod. A stretli sme aj istý počet profesorov, univerzitných e, profesorov z Univerzity Nazarbájev v Astane to boli Európania, Američania, ktorí sú tam a ktorí organizujú výučbu, ktorá nie je kontrolovaná e, štátnymi úradmi. Nás ubezpečili, že to je veľmi kvalitné vzdelávanie. A sú tam ľudia z našich univerzít, zo Singapuru, z USA, ktorí tam pracujú. A Opakujem, toto výučba nie je kontrolovaná miestnym ministerstvom e, školstva. Teraz druhá strana, návštevy Taškent a Samarkand. V Taškente sme zastretli so zástupcami občianskej spoločnosti a s niektorými organizáciami, ktoré hovoria trošku opak toho, čo hovoria úrady. Napríklad e, úrady hovoria, že všetci politickí väzni boli oslobodení, ale mimovládne organizácie povedali, že niektorí bojovníci za ľudské práva ešte sú vo väzení. No a my sme sa pokúsili zistiť trochu, čo sa deje tam s týmito ľuďmi. Anna Gomeš tam bola, ona predniesla niekoľko otázok. E, v Taškente sme boli svedkami skutočnej otvorenosti zo strany našich partnerov a to tak aj zo strany parlamentných e, orgánov, ale aj ministerstva zahraničných vecí. A vlastne sú ochotní otvoriť spoluprácu, otvoriť Uzbekistan. Musíme povedať, že je tam istá taká konkurencia medzi Uzbekistanom a Kazachstanom, pokiaľ ide o kontakty s nami. Prediskutovali sme niektoré mimoriadne zaujímavé témy, ako napríklad Afganistan a e, príspevok e, Uzbekistanu k rokovaniam o Afganistane a očakávame výsledky afgánskych volieb, aby sme videli, aký vývoj e, tam nastane. takisto sme mali možnosť na mieste diskutovať so zástupcami e, organizácií OSN o viacerých témach, ako sú drogy, kriminalita, preventívna diplomácia, to bolo veľmi zaujímavé, pretože sme sa mohli presvedčiť o tom, aký je prístup rôznych mimovládnych organizácií a agentúr OSN k tejto téme. A rovnako sme mali možnosť vymeniť si názory s uzbeckými partnermi. E, dostali sme veľa takých e, informácií o centrálnej strednej Ázii ako celku a taký nový pohľad, ktorý oni majú na Európu. V Samarkande sme mali možnosť diskutovať s regionálnymi orgánmi viceguvernérom regiónu a potom sme e, mohli e, si prezrieť dva projekty, ktoré mm, jeden z nich je už e, v činnosti, to je ochrana a obrana žien, najmä pokiaľ ide o domáce násilie. A druhý projekt, ktorý beží, a to je Solid West Management. To je spolupráca, ktorá je plánovaná a my sme teda sa mohli presvedčiť, ako to tam je. Takže skonštatovali sme istý záujem, istú otvorenosť obidve krajiny, tak Kazachstan ako aj Uzbekistan e, majú záujem spolupracovať s nami na otázkach E, spojených so zahraničnou politikou, najmä Afganistanom, Sýriou, nerozširovaní. Následne obidve krajiny vyjadrili vôľu pokračovať v práci a v spolupráci s nami, s poslancami, ktorí pracujú vo výbore AFET. Takže ja ľutujem, že pani Grigul nie je tu, pretože ona bola predsedničkou delegácie pre vzťahy s Centrálnou Áziou. Ona bola s nami e, počas prvej návštevy v Kazachstane a potom nás opustila, ale ja myslím si, že by bolo zaujímavé mať isté kontakty, nielen pokiaľ ide o delegáciu s Centrálnou Áziou, ale aj z nášho hľadiska, lebo ja vám teraz úplne jasne poviem, že Niekto nám hovoril, že viete, keď delegácia príde, e, my nikdy nehovoríme o ľudských právach. A to je znepokojujúce. Pretože keď delegácie idú, tak to nie sú priateľské skupiny. To, tieto delegácie, keď idú na návštevu, tak ja si myslím, že oni musia e, brať do úvahy aj e, pozície výboru AFET, DRUA a tak ďalej. Ak nie, E, takže prosím vás, e, toto je dôležité. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme pekne, Kristian, ďakujeme za tento debriefing a pokým teda viem, teraz by sa mala vyjadriť pani Jana Gomeš, ktorá takisto bola na tejto misii. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne a súhlasím s tým, čo povedal Kristian Preda. Ja by som teda iba doplnila svoj vlastný pohľad. Videli sme tu teda dve krajiny v takých dvoch častiach odlišných Kazachstan v tej starej podobe, forme, ide, ide, ktorý ide smerom do také komplikovanej situácie, to je to vnímanie viacerých ľudí, čo nám bolo povedané, samozrejme v súkromí, nie na verejnosti, tak to nám to ľudia sprostredkovali, pretože ide o diktátorstvo, na, prídete na letisko Nazerbaje, všetko patrí Nazerbajevovi, všetko sa podľa neho volá, letisko, nemocnica, univerzita. Pripomína mi to ešte obdobie Sýrie, kde kult osobnosti bol veľký, opresívny, kde všetko bolo pod taktovkou otca Asadovho. Na druhej strane sa stretnete s šikovnými ľuďmi, kvalifikovanými. Je tu taký istý pokus, eh, ako keby sprostredkovať otvorený prístup ale Kristian už spomenul univerzitu. Áno, ja som išla na univerzitu stretnúť sa s desiatimi profesormi, ktorí sú platenými cudzincami. Samozrejme nepovedia zlé veci, pretože ich univerzita platí. Samozrejme musia povedať a vlastne je to aj v ich záujme, pretože ich platia za to, aby tam boli, aby ukázali sa v dobrom svetle. A jeden jediný študent prišiel, nám povedané, že je najlepší Prepačte, toto jednoducho nie je to, čo očakávate, keď idete v nejaké normálnej krajine na univerzitu a ja si nemyslím, že to bola normálna návšteva. Takže ja som hovorila s viacerými ľuďmi. Skutočne sú, majú obavy, pretože Azerbajev je už starý, má 77 rokov a obávajú sa, že tá situácia nie je tu žiadna príprava na nejakú budúcnosť inú a obávajú sa, že tá situácia sa môže skomplikovať aj preto, že je tam teda etnické podhubie, ktoré nie je až také jednoduché, ako by to malo vyzerať. 22% ľudí z Kazachstane sú ruské etnické, ruského etnického pôvodu. Takisto to bolo také prekvapenie, keď sme išli do Amaty, pretože v Amaty sme mali pocit, hoci sme teda mali málo možností, ale predsa len ten pocit bol taký, že tam sme skutočno v meste. Astana jednoducho je tak vyfabrikované mesto. Je to umelé mesto, administratívne mesto, bez ľudí, veľké budovy, skutočne vyľudnené. Je to síce ohorujúce, ale nie je to podľa môjho gusta. Ale nech je už tomu akokoľvek. snažili sa nám prezentovať e, v najlepšom svetle, predovšetkým pokiaľ ide minister zahraničných vecí, ale keď ide do Amaty, tak máte pocit, že ste v skutočnom meste, ktoré má vlastný život a tam začali tie veci sa komplikovať, pretože tam bol ten incident, ktorý Kristian spomenul. Malo to dopad aj pokiaľ ide o našu návštevu boli tam viaceré otázky, ktoré sme nastali v kontexte s ľudskými prípravami a jednoducho iba môžem podporiť to, čo povedal aj Kristian, že nie je akceptovateľné, že by delegácia nemala možnosť pýtať sa otázky o ľudských práv. My sme sa pýtali, pýtali sme sa na konkrétne prípady, ja som rada, že sme to spravili. Pýtali sme sa na jednotlivcov, ale mali sme pocit, že v tej krajine nie je žiadna sloboda a ľudia boli tí, ktorí sa snažili sa k nám dostať, sa nedostali, bolo im zabránené, takže ja iba podporím to, čo povedal Kristian že, aj Antonio, že je veľmi dôležité, je dôležitá návšteva Antonia, je veľmi dôležité, aby Antonio využil tie možnosti, ako to povedal veľvyslanec, že ľudia jednoducho by mali mať možnosť sa s ním zhovárať, je dôležité, aby sa s nimi on zhováral. Pokiaľ ide o Uzbekistan, tak Ana Gomeš, skutočne už nemáme čas. Ako dlho chceš ešte hovoriť? Ja nemusím hovoriť. Ak idem niekam a potom vás mám informovať, tak by som mala mať aspoň pár minút, ale keď vás to nezaujíma, ja nemusím hovoriť. Ja som sa iba slušne snažil naznačiť, že by sme mali byť čo možno najstručnejší. Ja som bola v Uzbekistáne už opakovane, naposledy pred roku 2012 a videla som rozdiely Prečo? Pretože tam je teraz politická otvorenosť. Viaceré z tých problémov, ktoré sme tam my nastolili svojho času, práve pokiaľ ide o otázku detskej práce, tak to sa riešilo. A je tu nová otvorenosť a toto je presne to, čo nám sprostredkovala aj občianská spoločnosť. Keď nám hovorili, že ešte stále sú tam ľudia, ktorí sú vo vezení, tak možno sú to ľudia, na ktorých sa zabudlo z viacerých dôvodov, ale je tu aspoň tento potenciál, že opos- občianská spoločnosť mohla s nami hovoriť a to je absolútne odlišné od Kazachstanu. Takže ja si myslím, že ak by sme mali mať nejaký zmysluplný vzťah s Kazachstanom, či už je o energetiku alebo nejaké iné záležitosti, a ja si uvedomím, že to je strategická krajina, pokiaľ ide o jej umiestnenie z energetického hľadiska, nemôžeme prehľadať otázku ľudských práv. Ak chceme skutočne mať nejaký dobrý vzťah, tak musíme stále viac uprednostňovať ľudské práva jednotlivé prípady individuí do epicentra našej pozornosti aby ľudia, ktorí tam majú modré balóniky, aby ich neidentifikovali ako nejakých teroristov a aby nám stále nehovorili, že aktivisti sú všetci platení zo strany Šoroša. Ďakujem veľmi pekne, Ana Gomeš. Máme ďalších, ktorí sa prihlásili. Pán Schaffhauser už odišiel medzičasom. Nech sa páči, pán Buchner. Ja som teda chcel iba v stručnosti doplniť, pokiaľ ide o tie slova, čo spomenula pani Gomešová. Ja mám vzťah k obyvateľom Uzbekistana a Uzbekistanu a bolo mi povedané, že smerom na Fonok sa sprostredkovajú informácie, že sa tá krajina otvorila, ale vo vnútri sa nezmenilo toľko. Pokiaľ ide napríklad o detskú prácu, táto bola odstránená vzhľadom na tlak Európskej únie, pretože sme povedali, žiadna obchodná dohoda ohľadne bavlny, ak to bude všetko na pozadí detskej práce, čo sa teda udialo, teraz dospelí musia za tú istú prácu robiť, za tú prácu detí musia robiť túto prácu. Ďalšie veci sa dejú, vo väzeniach ešte stále sú politickí väzni, Takže nemali by sme sa nechať zaslepiť. Ja som bol nedávno takisto v tejto krajine. Hlavne veľvyslanci boli spokojní s tým, ako sa tá krajina jednoducho otvorila, ale ja si myslím, že je za tým veľa pretvarovania sa. Ďakujeme pekne, pán Buchner. E, sú ďalší, ktorí by sa chceli vyjadriť? Nie je tomu tak. Takže prejdeme k bodu číslo 23. Teraz sme sa po... Teda meškáme už pol hodiny možno, sa nám podarí niečo dobehnúť. Kolegovia, teraz sa dostávame k bodu číslo 23. Ide o výročnú správu o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Pár pripomienok z mojej strany, pretože ja som spravodajcom. Vždy to tak býva, že je to predseda nášho výboru. Návrh správy bol rozdistribuovaný pred pár týždňami a dúfam, že ste všetci si našli čas na to, aby ste sa bližšie s ním zoznámili. Ja som sa rozhodol, že sa budem výlučne venovať strategickým reflexiám ohľadne miest Európskej únie v globálnom kontexte, pokiaľ ide o zahraničnú politiku. Táto správa vychádza z pozorovaní, ktoré sme v tomto výbore zdieľali, a to už opakovane veľmi veľakrát, náš kontinent je konfrontovaný s, rastúcou, s rastúcim medzinárodným prostredím a výzvami, kde môžeme zachovať svoj vplyv iba vtedy, ak Európska únia a všetky členské štáty budú hovoriť jednotným hlasom. Ja som presvedčený o tom, že Európska únia môže prispieť, pokiaľ ide o budovanie multipolárneho sveta, ak sa zhostíme svoje úlohy ako suverénny, suverénny aktér. Na to, aby sme zohrávali túto úlohu, musíme investovať ako Európska únia do kolektívneho vodcovstva. V časoch, kde multilateralizmus je stále pod útokom a kde viaceré veci sa spochybňujú, musíme vybudovať nové koalície so rovnako zmyšľujúcimi krajinami v kontexte dodržiavania medzinárodného práva, v kontexte multilateralizmu a v kontexte slobodného obchodu. Takisto, ako to už bolo v našom výbore viacká prerokovaná Európska únia musí mať aj hard power, Nemôžeme sa spoliehať na ostatný, pokiaľ je našu vlastnú bezpečnosť. A tam, kde sme zaznamenali nejaký pokrok za ostatné roky a mesiace, predovšetkým pokiaľ ide vytvorenie peska, ešte len predsa, nami, predsa len pred nami je veľa práce, pokiaľ ide o to, akú úlohu zohrávame z celosvetového hľadiska. Kolegovia, jedna vec je veľmi dôležitá z môjho hľadiska a veľmi dôležitá, aspoň pre mňa, ja som sa rozhodol, že sa budem sústrediť v tejto správe práve pokiaľ ide o otázky strategického významu pre našu spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku a preto by som vás e, chcel láskavo požiadať, aby ste sa sústredili vo vašich pozmeňujúcich návrh hlavne na tie, ostatné, na tie kľúčové otázky, pokiaľ ide o horizontálnu a strategickú dimenziu a žiadam vás, aby ste nezachádzali do špecifických detajlov špecifických krajín, regiónov a iných častí sveta. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že, pretože máme viaceré správy za jednotlivé krajiny. Napríklad dnes popoludní sme o viacerých z nich hlasovali a správa OSN, tam sme, ktorú teda o nej diskutujeme a hlasujeme o nej každý rok, je to správa, ktorá sa momentálne sústredí stále viac na jednotlivé krajiny a regióny a preto ja zastávam názor, že by sme to nemali robiť aj my Mali by sme sa tomu vyhnúť a mali by sme sústrediť na to, aby táto správa nebola taká ako ostatné. Ďalej by som chcel zdôrazniť, že budeme mať takisto aj našu výročnú CSDP, CSDP správu, na to aby sme sa vyhli nejakým zdvojnásobovaniam, nadmernému množstvu pozmeňujúcich návrhov. Tieto by mali byť predložené predovšetkým ku kontextu správy CSDP a nie k CSFP. Vítam tu príležitosť na ďalšiu spoluprácu so všetkými kolegami, ktorí majú o to záujem ohľadne tejto strategické správy, tak ako aj minulý rok vítam pozmeňujúce návrhy, ktoré sú predložené e, vopred na to, aby sme mali štrukturovanú a hĺbkovú diskusiu ohľadne záležitosti týkajúcich sa AFETu. Kolegovia, teším sa na vaše názory k tejto správe. Ďakujem. Bez mikrofónu. A teraz dostanú slovo jednotliví rečníci, tak ako sa boli prihlásili. Máme tu prihláseného pána Fleckensteina, pani Valero, pani, pán Austrievičus, pán Gomeš, pani Gomeš. Knut Fleckenstein, bitte. Knut Fleckenstein. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ja budem veľmi stručný. Ďakujem veľmi pekne za tento vyvážený návrh, ktorý ste nám predložili. Tento text teda vyzerá tak, ako ste na to práve poukázali, vlastne závisí alebo sa sústredí predovšetkým na naše európske prvky zahraničnej politiky a nemal by sa sústrediť na tie politiky jednotlivých krajín. aby som vás chcel uistiť, aspoň pokiaľ ide o spravodajcu za sociálnych demokratov, nedostanete nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré sa budú sústrediť na jednotlivé krajiny, pretože ja zdieľam s vami ten názor, že je správne zostať v tej všeobecnej rovine. Ja by som teraz poukázal na jeden bod. Podľa môjho názoru ste nedostatočne vyzdvihli silu Európskej únie v tom zmysle, že akú úlohu zohráva soft power hoci sa tomu budeme venovať, budeme sa musieť tomu posilnenie venovať a pokiaľ ide o ten základ pre tú soft power, ktorá je pre nás takým veľkým úspešným príbehom, tam je ten základ práve dialog a práve vtedy, keď tu máme nejaké problémy, pokiaľ ide o susedov alebo ostatných, kde ten dialog je veľmi dôležitý, nestráca na význame a preto by sme ho mali viac zdôrazňovať, pokiaľ ide o politiku vysokej Mm, pani e, vysokej predstaviteľky SVČ. A vo všeobecnosti teda e, by som chcel posilniť práve príspevok civilnej misie. Právom ste na to poukázali, že pokiaľ ide teda o vojenskú časť, tak by sme sa mali aj v tejto správe venovať práve tomuto rozmeru. Ja si myslím, že vo všeobecnosti ste vyslali správne posolstva a preto vlastne to bude dobrým príspevkom aj v prospech našej spoločnej bezpečnostnej obranej politiky a teším sa na spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Knut Fleckenstein za EKR. Niekto sa nechce vyjadriť raz za ALDE. Ja som chcel sa ospravedlniť za to, že teraz musím opustiť schôdzu. Ne, Nevedel som, že budeme takto preťahovať. Ďakujem pekne, Knut. E, nech sa páči. Bezpečný, les pra- bezpečný let prajem. Pán Austrievičus, ja budem hovoriť v mene tieňového spravodajca Hansona Valenda, ktorý sa ospravedlňuje za to, že nie je schopný, že nemohol teda prísť na túto dôležitú diskusiu dnes popoludní. Pán Valen by sa chcel poďakovať vám, pán spravodajca, a chcel by privítať túto veľmi, tento dobrý návrh správy, ktorý pozitívne vníma práve skupina ALDE. Je veľmi dôležité, aby Európsky parlament e, sa sústredil na spoločnú bezpečnostnú obranú politiku v tom smysle, aby sme sa vysporiadali s tými početnými výzvami, ktoré sú okolo nás. Je to relevantné, predovšetkým pokiaľ ide o východnú hranicu Európskej únie, kde musíme čeliť výzvam, zo strany ruských krokov, proti ktorým musíme byť schopní reagovať a to v posilnenej podobe. Bez toho, že by sme teraz chceli zmeniť tému, pán Valen predloží konkrétne pozmeňujúce návrhy, ktoré sa budú te, teda týkať špecifických geografických oblastí, ako napríklad situácia v, e, v regióne Pacifiku, indo pacifiku Indického Tichomorského oceánu. Predloží konkrétne pozmeňujúce návrhy a je presvedčený o tom, že sa dohodneme na veľmi dobrom znení textu, ktorý bude k dispozícii na plenárnom hlasovaní. Thank you, for your... Ďakujem veľmi pekne za vaše stanovisko. Za skupinu zelených pani Valero, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som hovoriť v mene Tomáša, ktorý sa obvykle venuje týmto témam a budem hovoriť stručne. Je dôležité, aby sme boli dôveryhodným aktérom na medzinárodnej scéne. A v tomto prípade musíme mať ambície a musíme mať spoločnú efektívnu zahraničnú politiku, ktorá pôjde ruka v ruke s ekonomickými zdrojmi, a bude založená na politickej vôli členských štátov, zretelnej a jasnej politickej vôli členských štátov. Je tiež našou úlohou konsolidovať a podporovať demokraciu, princípy právneho štátu, ľudské práva a medzinárodné právo. Často vidíme nesúlad medzi politickou oblasťou a tým, aké politické kroky sa vykonávajú. Ak má byť základom demokracia a princíp právneho štátu, som trochu znepokojená, že dnes, keď komunikujeme s ľuďmi mimo EÚ, mnohí z nich nás už nepovažujú za referenčný bod. Nevnímajú nás ako úniu, ktorá garantuje ľudské práva a právny štát. Nie sme vnímaní tak dôveryhodne, čo ma naozaj veľmi znepokojuje a preto je dôležité, aby sme videli väčšiu súdržnosť medzi politickými oblastiami. Pretože napríklad máme politiku rozvojovej pomoci, vojenskú politiku, politiku pre demokraciu a ľudské práva, ale máme aj politiku pre export zbraní. A niekedy na seba tieto politiky narážajú a idú proti sebe. Vývoz zbraní je napríklad v rozpore s inými politickými oblastiami a to je dôležité napraviť. Ako povedal predrečník, musíme posilniť civilné úsilie, pretože aj to sa nachádza v zmluve. Hovoríme, že spoločná bezpečnostná a obranná politika má zvládať krízy, stabilizovať inštitúcie aj v rôznych postkonfliktných oblastiach. A našou úlohou nie je napríklad zvládať migráciu. Tamáš predloží niekoľko pozmeňovacích návrhov a nepôjdem do detajlov, ale pôjde o to, aby sme v našich politikách boli dôveryhodní a o to, že potrebujeme silnejšiu občianskú dimenziu a nielen vojenskú. Ďakujem. Ďakujem pani Valero za vaše stanovisko v mene pána Mezeriča. Ďalej za GUE NGL, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem za túto správu. V princípe ste naformulovali viaceré dobré pozorovania a analýzu tej situácie. Áno, povedali ste, že tá situácia sa skomplikovala, že štvrtina obyvateľov alebo populácie žije v nestabilných štátoch a áno, západné štáty sa v ostatných rokoch chovali protekcionisticky a nacionalisticky a áno, niektoré štáty BRIC v čele s Čínou sú aj naďalej hospodársky silné. Otázka je, že aké konzekvencie by sa so z toho mali vyvodiť a v princípe máme teda viaceré dôležité otázky, ktoré boli už v rámci toho panelu spomenuté. A to v tom spôsobe, že pokiaľ ide o stratégie ohľadne možných riešení týchto problémov, aby tie riešenia boli čo možno najudržateľnejšie a najzmysluplnejšie. Takže otázka je, že aký hráč aký globálny hráč by mala byť Európska únia v budúcnosti. A tu my ako GUE NGL zastávame názor, že v tejto správe stratégie by mali byť prezentované také, ktoré by aj naďalej e, by viedli predovšetkým k prevencii konfliktov a možno aj smerom trochu k vojenským intervenčným krokom a musíme aj naďalej zohľadňovať to, aby to, čo sa už zmenilo, sa vnímalo ako zmenené a iné možnosti sa tu jednoducho neponúkajú. Takže v tomto kontexte by sme chceli predložiť aj pozmenujúce návrhy a budeme tam mať aj menšinovú správu. Ide nám tu predovšetkým o to, aby sme mali určitú vyváženosť politiky, férové hospodárske vzťahy a férové riešenia sporov a práve v tomto kontexte žiadame politiku v mene Európskej únie, ktorá by ponúkala možnosti a stratégie, ktoré treba pripraviť ďalej. Sme, pokiaľ ide o PESCO, máme tu demokratický problém, máme problém, že pokiaľ ide o presunutie tých rozhodovaní na úroveň e, väčšinového rozhodovania, že v podstate je tu určitá skupina v rámci Európskej únie, ktorá má viac možností ohľadne zahraničnej politiky, pokiaľ ide o určovanie a rozhodovanie, aj kreovanie. A vlastne je tu teda otázka, či tento vývin od Európy smerom k jadru Európy skutočne poslúži demokracii a je udržateľné v zmysle mieru a hľadania vyváženia, pokiaľ ide ďalší možný vývoj. Ďakujem pekne pani Lozingova za váš príspevok a teraz by som vás chcel prizvať, aby ste vaše kritické kritické postrehy spracovali aj v správe CSDP, nielen teda v mojej správe, pretože tamto možno je ešte e, lepšie. Teraz zostane slovo Ana Gomeš. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za túto správu. Myslím si, že je veľmi zaujímavá. Myslím si, že sa veľmi ľahko číta, čo je tiež v tejto oblasti veľmi dôležité. Prečítala som si ju a navrhla som pozmenujúce návrhy, ktoré čo skoro dostanete. A mám taký dojem, že v istej oblasti by sme mali byť cieľavedomejší. Rozumiem, že budeme mať ďalšiu správu o CSTP, ale bolo by dôležité zakomponovať toto aj do nejakej oblasti, ktorá už je prijatá zo strany členských štátov, pretože sa snažíme dopracovať k obrannej alebo bezpečnostnej únii. A je to dôležité mať na zreteli, keď hovoríme o CFSP. Hovorili ste o európskej suverenite a o tom, prečo potrebujeme túto spoločnú politiku CFSP Trošku to evokuje Macrona, čo je zaujímavé, ale jeden koncept by som ešte chcela zapracovať do svojich pozmenujúcich návrhov. A je to potreba pre strategickú autonómiu EÚ. My sme tí, ktorí by sa mali rozhodovať o tom, aké sú naše záujmy, ako budeme konať na e, globálnom dejisku, aké nástroje použijeme a mali by sme tiež rozhodovať o zdrojoch, ktoré na to využijeme. Ďalej, čo sa týka zdrojov, súhlasím s tým, čo už bolo vyslovené, ale obávam sa toho prepojenia medzi zdrojmi a migráciou. Ako keby otázka migrácie mohla byť vyriešená s peniazmi. Nemá zmysel vynakladať peniaze na e, politiky rozvoja, ktoré naozaj nenapomáhajú rozvoju. A e, Týka sa to aj poľnohospodárskych a obchodných politík, ktoré slúžia rovnakému účelu, aby sme zaviedli rozvoj do spoločnosti, do spoločnosti, kde je zodpovednosť, kde je dobré riadenie, kde občianske spoločnosti môžu kontrolovať e, využívanie zdrojov. A toto je oblasť, kde nám trošku chýba smerovanie. Môžeme mať komisára pre rozvoj a komisára pre neviem čo iné, ale ak nič z tohto nebude konkrétne špecifikované, obávam sa, že to nebude slúžiť želanému účelu. A preto vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku by naozaj mohla v tejto oblasti zavážiť. Áno, je to náročné, prečo, a preto aj vysoká predstaviteľka má v podstate dvojitú pozíciu a to je istý element, ktorý by sme tu mali posilniť. Áno, súhlasím s tým, že hovoríte, že by sme nemali spomínať individuálne prípady, ale v istých oblastiach, bez toho, aby sme spomenuli uh, konkrétne prípady, môžeme použiť priamočiarejší jazyk. V mnohých oblastiach, kde potrebujeme kde by sme boli potrebovali spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, sme nič takéto nemali napríklad v prípade Sýrie alebo v prípade Líbie, sme videli, že sme sa v podstate uchylili k úplne k, minimál, k minimu, k humanitárnej pomoci. A neboli sme schopní také niečo urobiť, pretože v rámci člen, medzi členskými štátmi bola rivalita, čo v podstate protirečí myšlienke spoločnej európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Ďakujem, ďakujem, Ana Gomeš. Nikto iný sa nechce prihlásiť o slovo. Chcel by som teraz požiadať pána Elvi Defana z plánovacej e, sekcie e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Chceli by ste niečo povedať? Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vítam návrh tejto správy. ktorý smeruje k pohľadu na celkový kontext. E, áno, situácia nevyzerá dobre, demokracia je ohrozená, rovnako aj multilateralizmus je spochybňovaný, chýba nám stabilita. Na druhú stranu však vidíme prvky alebo oblasti, v ktorých sa odohráva pokrok, napríklad v oblasti migrácie, konektivity, sú to všetko príklady, ktoré ukazujú, že vieme byť angažovaní a vieme vytvoriť pokrok. Ďalej, zvonka existujú vysoké očakávania pre EÚ a preto by sme sa mali pýtať, čo to znamená pre záujmy EÚ a pre hodnoty EÚ. Potrebujeme preto konať spoločne a je celkom zaujímavé, koľko z tých termínov, ktoré sa dnes použili ako autonómia, európska suverenita a podobne, v podstate odkazujú na verejný diskurs európskych lídrov. Myslíme si, že si musíme byť vedomí našich zraniteľných miest v kritických sektoroch, musíme sa sústrediť na naše záujmy, musíme sa pevne držať našich hodnôt Ale musíme mať aj veľmi jasný a praktický pohľad na to, kedy sme závislí od iných partnerov. E, toto sa často nazýva európsky spôsob e, v niektorých prejavoch. A to samozrejme zahrňa aj prvky, ktoré sa týkajú bezpečnosti, obrany, ale aj prvky, ktoré sú v rámci EÚ veľmi dobre známe, ako skupina nástrojov, ktoré sa nazývajú tzv. soft power. E, takže musíme ako keby zintenzívniť tieto nástroje. Ďalej je tu otázka, ako môžeme lepšie chrániť naše záujmy, ako môžeme podporiť e, regionálne usporiadanie a ako môžeme efektívnejšie obraňovať multilateralizmus v kontexte našich hodnot a našich záujmov. Je dôležité pozrieť sa na to, ako môžeme vytvoriť lepšie stratégie na budúci rozpočet pre vonkajšiu činnosť v budúcom viacročnom finančnom rámci má stupnúť o 50 taký je návrh. Myslím si ale, že potrebujeme aj strategické smerovanie, keď bude tento návrh prijatý. Preto sa veľmi tešíme na pokračovanie v týchto diskusiách. Tešíme sa aj na spoluprácu s AFETom a sme vám dostupní na odpovedanie na akékoľvek otázky alebo poskytnutie akýchkoľvek informácií, ako to potrebujete. Ďakujem, ďakujem, pán Defan. Bolo zaujímavé vypočuť si túto novú líniu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Snažíte sa uh, Eh, nielen eh, ako keby robiť viac, ale chcete pracovať intenzívnejšie v tých vážnych oblastiach, ale aj v tých, eh, povedzme, soft nástrojoch, v tých mekých nástrojoch. Ďakujem vám za vaše príspevky, teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy a dúfam, že budeme mať dobre zasadnutie s tieňovými spravodajcami a nájdeme kompromisy. Ďakujem pánovi Defanovi za jeho stanovisko. Ďalej a lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 11. oktober o 11. a budeme hlasovať 21. novembra e, na tomto výbore a v decembri na plenárnom zasadnutí ďalej. Predávam slovo e, podpredsedníčke. Kto, kto podpredseda? Dubravka, máš slovo. Body 24 a 25. Kolegovia, Máme veľké zasadnutie Bira o 3 čtvrte na 6, takže snažme sa dokončiť toto stretnutie pred 3 čtvrte na 6. So let's continue. Takže pokračujme, tak ako povedal pán predseda. Máme teraz spoločnú diskusiu o bodoch 24 a 25. Je to dohoda o forme výmenou listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov 1 a 4 k Eurostredomorskej dohode o pridružení medzi európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na druhej strane. A ďalej dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov číslo 1 a 4 k Eurostredomorskej dohode o pridružení medzi európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej. V poriadku máme správodajcu. Pozriem sa na to. Správodajcu. Správodajca výboru požiadaného stanovisko je pán Vistisen a je to pre obidva body. a odovzdávam spravodajcovi slovo. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Samozrejme, teraz sa ideme venovať stanovisku, ktoré vytvárame v súvislosti s rozhodnutím Európskeho súdneho dvoru ohľadom našej e, obchodnej dohody s Marokom. V tomto rozhodnutí boli vytvorené špecifické uh, požiadavky na úpravu existujúcej obchodnej dohody s Marokom na to, aby bola táto dohoda legálna. Samozrejme, toto je predbežné. AFED požadoval túto správu ako stanovisko, ale kvôli časovému obmedzeniu, ak som dobre vyrozumel, e, nebolo to možné a preto v podstate pripravujeme stanovisko na stanovisko, ktoré má výbor urobiť ohľadom výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom. Dve dôležité oblasti v rozhodnutí Európskeho súdneho dvora je posúdenie hospodárskeho prínosu pre e, spoločnosť na západnej Sahare a ďalej je to otázka konzultácií s lokálnymi, s miestnymi ľuďmi Takže preto si myslím, že na toto by sa naše stanovisko malo sústrediť a preto som urobil návrh na krátke stanovisko, ktoré by malo byť predložené na medzivýbor, ktoré opakuje dôležitý bod, predovšetkým súvisiaci s Organizáciou spojených národov a taktiež sa pomíname aj Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Európsku komisiu, aby splňali e, požiadavky uvedené v rozhodnutí Európskeho súdu v rozhodnutí Európskeho súdneho dvora. Viem, že táto téma je e, kontroverzná, ale našou prácou je v princípe hodnotiť tieto dve požiadavky rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru a podať informáciu ďalej medzi výboru. Máme mať ďalej diskusiu s veľvyslancom OSN a máme diskutovať o politických aspektoch spolupráci, spolupráce so západnou Saharou, ale chcel by som povedať, že táto správa sa v podstate venuje samotnej problematike a, a Nemali by sme sa sústrediť na politiku alebo rôzne politické názory, ktoré môžu vzísť z týchto diskusí so západnou Saharou. E, to je moja informácia, teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Chcel by som sa potež poďakovať AFETu a sekretariátu za ich prácu, ktorú odvedli v tejto oblasti a teším sa na komentáre od kolegov. Ďakujem, pán Vestisen. Ako ste to už povedali, Rozhodli sme sa my ako AFED dať stanovisko aj na samotný e, e, aj na samotné rozhodnutie. Niekoľkí kolegovia chcú hovoriť. Ďakujem. Vítam túto diskusiu v našom výbore. Je, sú to dôležité otázky, ktoré sa týkajú Únie a Maroka. Rád by som zdôraznil význam Maroka ako privilegovaného partnera EÚ, a to nie len na bilaterálnej úrovni, ale aj z regionálneho hľadiska. A to bolo nedávno opätovne potvrdené komisárom Hánom, ktorý v septembri vycestoval do Rabatu a počas návštevy trval na Eh, oživení tohto partnerstva. Minister zahraničných vecí pán Burita tiež vyjadril túžbu obrátiť list po niekoľkých zložitých rokoch. Pán Burita eh, príde e, trošku neskôr e, na návštevu do nášho výboru a možno bude zaujímavé si s ním vymeniť názory. A teda e, táto toto stanovisko tak nám prišlo veľmi vhodne. Je to však veľmi citlivá otázka. Otázky spojené s južnými provinciami sú historicky a tradične veľmi zložité. Je treba uznať, že e, správa INTA nepovedie k záverečnému alebo ku konečnému vyriešeniu tohto problému. Ale naša práca môže spočívať v tom, že vyvinieme úsilie pri hľadaní nejakých riešení, teda môžeme pracovať na tom, aby sme hľadali nejaké riešenie, nie aby sme to použili ako zámienku e, na novú polemiku. V tomto kontexte si myslím, že e, prvá verzia stanoviska, e, ktoré napísal kolega Vistisen, je veľmi dobrá, pretože zohľadňuje všetky predchádzajúce diskusie v tomto výbore. Text, ktorý máme pred sebou, je dobrým východiskovým textom, pretože jasne hovorí, že postoj únie sa nezmenil vzhľadom na južné provincie a že chceme vlastne celý tento proces pozorne sledovať. A stretli sme sa so skupinami z týchto južných provincií a trváme na tom, aby to bolo začlenené do dohody. Aj toto obyvateľstvo má právo na ekonomický rozvoj a um, aj na to, aby malo väčší úžitok zo týchto bližších vzťahov z EÚ. A to sa netýka len našich vzťahov s týmto dôležitým partnerom, ale samozrejme, že musíme sa zaoberať aj, aj e, otázkami delokalizácie produktov z južných provincií do Maroka. Takže aj tam je možné. My nemôžeme jednoducho odmietnúť túto krajinu. Táto situácia e, je istým spôsobom absurdná a my už sme trvali na tom, že táto situácia nie je na osoh nikomu. A treba, aby sme e, vlastne zotrvávali v tejto právnej neistote, pokiaľ ide o Ehm, tieto komer- obchodné toky, tak to vlastne by len brzdilo ďalší rozvoj vzťahov. Takže e, tak ako výbor e, INTA, tá zdanenie treba vyriešiť, ešte treba e, doriešiť niektoré veci s marockými partnermi, najmä pokiaľ ide o niektoré produkty z juhu, teda zo západnej Sahary. Verím, že budeme mať skvelú spoluprácu s pánom Vistisenom, ako aj s ďalšími tieňovými spravodajcami a že táto správa o Maroku a o regióne e, bude e, produktívna, že sa v nej skoncentrujeme na podstatu. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Preda. Ako viete, pani Lon je spravodajkyňa za INTE, ale je na misii v Tunisku, takže nie je teraz medzi nami. A teraz dostane slovo pani Valero za zelený, nech sa páči. Obaja môžete. Klaus ako prvý, pretože musí odísť. Pán Büchner. Ja môžem aj po nemecky hovoriť. Ja si myslím, že musíme rozlišovať nie je pravdou to, čo tu viackrát odznelo, že, južné provincie, že sú to južné provincie Maroka. Ide tu o nelegálne obsadené územie, tak toto je podchytené aj na úrovni OSN a ja som zdesený, že, Európske, že Európska komisia povedala, že budú hľadať cesty a spôsoby, aby rozsudok Európskeho súdneho dvoru, aby ho obišli. Urobili to takým spôsobom, že obyvateľov západnej Sahary vymenili za obyvateľov, ktorí tam teraz žijú. A týchto ľudí sa pýtali, majú tam oficiálnych zastupiteľov, aj nevládne organizácie, tých sa nepýtali. Takže v podstate týmto obišli ten rozsudok. Takže treba si len predstaviť to, že aktivisti tam sedia vo vezeniach, že časti sú mučení a to metódami, o ktorých som ani nevedel, že niečo vôbec takéto sa dá prežiť. Ide o... Udial sa tu aj incident, keď, tá, keď naša delegácia, delegácia výboru INTE tam bola, navštívila západnú Saharu. Vtedy chceli sa zhovárať s predstaviteľmi mimovládnej organizácii a tá skupina, teda najprv treba povedať, že ich zadržali policajti, chceli si ich vypočuť, potom naša predstaviteľka išla za touto skupinou, polícia tam bola stále prítomná a hrozila im. A potom veľvyslanec sa snažil e, urobiť e, ofenzívu, ale ja si myslím, že to zlyhalo. Takže ešte raz rezumé. Ide tu o masívne porušovanie ľudských práv. Ja som zdesedný, to musím povedať otvorene, že Európska únia, ktorá sa stále presadzuje alebo proklamuje ako spoločnosť hodnot, že takto zjavne pošliapávame ľudské práva a uznes rezolúcie OSN. Ja si myslím, že v tomto kontexte jednoducho musíme ísť iným smerom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Büchner. Ešte niekto iný by sa chcel vyjadriť v mene politických skupín? Áno, pani Valero, ale ešte myslím si, nie v mene liberálov, ale v mene delegácie, aspoň ak som dobre informovaná, takže pani Ajala a potom pani Valero. Áno, ďakujem. Ja by som chcela poblahoželať k tomuto návrhu správy, pretože si myslím, že je vyvážený e, vzhľadom na celú tú aktivitu a všetky aktivity, ktoré E, komisia e, zrealizovala na základe mandátu 21 e, spravodlivosti. A ja uznávam niektoré stanoviska, ktoré nie sú súhlasné, ale nám ako Európskej únii nepripadá prijímať rozhodnutia ani riešiť problémy Sahary. Oproti tomu mali by sme E, sa venovať tomu, aby sme nevyvolali e, ďalšie veľké problémy, či už v súvislosti s občanmi južných provincií, alebo aj samotnou vládou e, Marockého kráľovstva, ktorá je v zložitej situácii a Európska únia pracuje v úzkej spoločnosti spolupráci s Marokom, ktoré tiež s nami spolupracuje v boji proti terorizmu a takisto aj e, čelíme spoločne imigrácii e, a spolupracujeme vo všetkom, čo sa týka e, rozvoja na obidvoch brehoch Stredozemného mora. Treba povedať, že práca Európskej komisie, ktorá sa nám páči alebo možno menej páči, e, je v súlade s mandátom 21 e, Dvora auditorov a e, jasne sú tam navrhované isté veci, ktoré sa napríklad týkajú slávneho referenda, ale to nie je v našej kompetencii a všetky naše, všetci naši e, čl- členovia sa stretli s, so zástupcami okrem frontu Polisario, ktorý to odmietol, možno má na to naozaj oprávnené dôvody. Takže ja tiež by som súhlasila s tým, aby tento výbor, ktorý vidí veci z globálneho hľadiska, nesústreduje sa len na konkrétne sektorové problémy jednej zo strán, aby e, rešpektova, alebo aby prijalo názor a návrh pána Vistinsena. Ďakujem. Gracias, señora Ayala. and now, Mrs. Valero. Ďakujem pekne. A teraz pani Valero. Ďakujem pekne. Ja sa teda vyjadrím po švédsky. Budete teda potrebovať vaše sluchátka Áno, tak teda, ako už povedal aj Klaus, a ja by som sa chcela dištancovať od toho záveru, že túto dohodu by sme mali odobriť. Častokrát tu hovoríme o tých južných územiach, oblastiach a to sú neautonómne alebo nie sú to teda autonómne oblasti, ale v podstate ide o obsadenú krajinu. Dve tretiny západnej Sahary sú obsadené Marokom. A obsadené okupované územie v tejto časti v podstate tu došlo aj k zmene v rámci štruktúry obyvateľstva. Teraz tu máme marokánskych osadníkov. A časti obyvateľov bývajú teraz v táboroch. Takže táto dohoda, ktorú e, sa tu snažíme podporiť, nezodpoveda jednoducho e, tomu, čo povedal súd. Ja nemôžem podporiť to, aby to bolo v súlade s tým, že to je v súlade s tým, čo povedal súd. Áno, je jasné, že západná Sahara nie je časťou tej dohody s Marokom. Maroko nemôže e, si osobovať právo, že bude predávať produkty zo západnej Sahary. A v tej správe je takisto spomenuté, v správe pani Lalonde je spomenuté, že e, by sa to malo robiť tak, ako to spomenulo aj OSN. Ja som ešte nepočul, že by sa to robilo teda inak. Ja si nemyslím, že Švédsko by bolo vola, kedy povedalo, že my by sme nechceli uznať právoplatného zástupcu západnej Sahary, ale takisto hovoríme, že podporujeme zásahy OSN, pokiaľ ide o možné riešenie toho konfliktu západnej Sahary a takisto aj právo na samo, seba určenie obyvateľov západnej Sahary. To je ten základ. Mali by sme jednoducho urobiť všetko preto, aby západná Sahara konečne aby ľudia jednoducho mali možnosť hlasovať, aby sa urobili voľby, ktoré sa už tak dlho slubujú. A namiesto toho, aby sme podporovali OSN, robíme pravý opak. My v podstate podkopávame tie princípy, ktoré sa uberajú smerom k riešeniu tejto situácie. A pokiaľ ide o ten samotný konzultačný proces, vyzerá to tak, že Máme tu 112 organizácií, ktoré boli prizvané a 94 povedalo, že nikdy nedostali takéto pozvanie, alebo sa nechceli na tom zúčastniť a v podstate e, sme sa nestretli s týmito ľuďmi v západnej Sahare, bolo to v Bruseli. A to nepovažujem za konzultačný proces. To je jednoducho strašné, že my ľudí v západnej Sahare takto chceme sklamať. A nakoniec to uviedol aj súdny dvor. Polisario je predstaviteľom ľudí populácie západnej Sahary a tento má možnosť vyslovovať e, súhlas. A nie sú to os, os, os, títo usad, usadlíci na západnom území. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Valero. A teraz tu máme hostia. Ako viete, SVČ zorganizoval dôležitý konzultačný proces na to, aby vyhovelo teda mandátu rady, kde sa žiada, aby populácia západnej Sahary bola odkonzultovaná ohľadne tejto dohody. Bolo by teda zaujímavé pre nás vypočuť teraz to, ako tento konzultačný proces prebiehal a aké sú tu výsledky. Nech sa páči, máte slovo, pán Piket. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja tu reprezentujem SVČ, za mňa sedí aj Európska komisia, ktorí takisto boli zaangažovaní do tejto informácie, pokiaľ ide o túto tému, kde sme teda hovorili o tých aspektoch tých konzultácií. V prvom rade by som chcel povedať, že my vítame návrh toho textu, ktorý predložil spravodaj.